článku 78 rokovacieho poriadku podpíšem v stredu 5 právnych aktov, ktoré boli prijaté v riadnom právnom, v riadnom legislatívnom konaní. A tie budú potom zverejnené v zápisnici z tohto plenárneho